ukrajinská pilotka, ktorá niekoľko mesiacov bola vo väzbe v Rusku, bola dnes prepustená. A tiež a e, Isma Ismailová, žurnalistka, bola prepustená v Azerbajdžane. Vy ste viete, že Európsky parlament sa zasadzoval a bojoval za prepustenie týchto dvoch odvážnych žien a my sa môžeme konečne tešiť z toho, že sa opäť môžu stretnúť so svojimi rodinami. No a po tomto oznáme budeme pokračovať. Už občas poteší dobrá správa, no budeme pokračovať. A slovo dostane pani Thun Unhoenstein.